Right, good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. It's three minutes past nine. We would like to begin... 3 minuty po 9. Eh, radi by sme začali spoločnú schôdzu. Keby som mohol poprosiť všetkých, posadte sa. Tí, ktorí sú zúfali a potrebujú ďalej konverzovať, prosím, doberte sa preč z rokovacej miestnosti. Ešte stále počujem dosť veľa ruchu od zelených. V mene predsedničky výboru KULT pani Kamerevert by som vás rád privítal na spoločnej schôdzi dvoch výborov, a síce výboru pre vonkajšie záležitosti a výboru pre kultúru a vzdelávanie. Môžeme teraz postúpiť k hlasovaniu o návrhu správy smerom k stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Skôr ako tak spravíme, spýtam sa spravodajcov, či chcú niečo povedať. Informovali ma, že Elmar Brog ešte nedorazil. Silvia Kosta chce niečo povedať. Please. Grazie. Thank you, President. Thank you, Chair. Cheers. <laughs> um, may I continue? Ďakujem pekne, budem pokračovať po taliansky. Chcela by som sa veľmi poďakovať Chcem vyjadriť naozaj veľkú radosť a šťastie, pokiaľ ide o túto dôležitú správu, ktorú sme vypracovali ohľadom oznámenia, ktoré sme považovali za veľmi e, dôležité a síce konečne otvoriť komplexnejšiu, integrovanejšiu víziu e, medzinárodných kultúrnych vzťahov chcela by som pripomenúť, že parlament v roku 2011 bol tým subjektom, ktorý tlačil týmto smerom aj komisiu e, vypracovaním správy a potom niektorými prípravnými aktivitami, ktoré sme vypracovali na úrovni dvoch výborov, zahraničného a kultúrneho a je veľmi dôležité podľa mňa, že dnes vidíme produkt takéto spolupráce a to je aj výsledkom spolupráce s pánom Brokom, ako aj všetkých tieňových. Tým sa chcem poďakovať veľmi za ich prácu. A ja dúfam, že to bude stratégia, ktorá e, samozrejme nie je v e, nultom roku. E, už tam je veľa vecí, ktoré boli realizované na poli kultúrnom, v oblasti kultúrnej spolupráce, ale ktorá sa dnes nachádza pred novými multipolárnymi výzvami, pokiaľ ide o medzikultúrny dialog a pokiaľ ide o podporu dedičstva, kultúrneho dedičstva, to aj v tretich krajinách a takisto podpory ekonomických aktivít, ktoré sa k tomu viažu, k kultúrnemu, kreatívnemu priemyslu, audiovizuálnemu. E, dnes si môžeme želať takú, za, zahájenie také novej etapy. Myslíme si, že Európa potrebuje novú kultúru ako časť čtvrtého piliera udržateľného rozvoja a my dve dva výbory sme ukázali, že skutočne tomu veríme. Ešte raz ďakujem eh, takejto pozitívnej spolupráci, ďakujem aj sekretariátom, okrem teda už mienovaných tieňových a samozrejme všetkým, ktorí participovali na tejto práci. Ďakujem. Grácie. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie pripomienky? Nie, takže eh, môžeme začať hlasovať. 80. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 91. Pardon, pán Nekov vraví, že má problém s hlasovacím zariadením. Kto to bol? Oh, you must indicate. Okay. So, 91 in favor. Eh, dobre, 91, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 94, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. 95 za, proti, zdržali sa, prijatý. 96, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 98, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 97, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Odsek 5, kto je za, kompromis 5, Adman. Kompromis 6, e, dobre, bol som skoro zabudený. E, za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa. Prijatý. Overíme. Dobre. Kompromis 7. No time for jokes, Mr. Preda. Nie je čas na vtipy, pán Preda. Konec hlasovania. Dobre, že sme to overili. Kompromis 7 bol prijatý. Dostávame sa do kompromisu 8. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Ďalej pozmeňujúci návrh 111. Kto je za? Proti? Zdržali sa. prijatí 112 za. Proti? Zdržali sa. prijatí. Kompromis 9 za. Proti? Zdržali sa. prijatí. 120 za. Proti? Zdržali sa. prijatí. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatí. Pozmeňujúci návrh 126 za, proti, zdržali sa, prijatý. 128 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 130 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 129 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 131 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 132 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 134 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 133, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 138 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 137, hlasovanie po častiach, prvá časť, za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Táto časť, 139 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 140 lomene 141 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 143 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 144 za, proti, zdržali sa, prijatý. 145 za, proti, zdržali sa, prijatý. 146 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 148 za, proti, zdržali sa, prijatý. 149 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 11, to je za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 155 za, proti, zdržali sa, prijatý. 156 za, proti, zdržali sa, prijatý. 157 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. 163 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Prechádzame na pozmeňujúci návrh 169 za, proti, zdržali sa, prijatý. 170 za, proti, zdržali sa, prijatý. 172 za, proti, zdržali sa, prijatý. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 176 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 174 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 175 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 183 za, proti, zdržali sa. Overíme si, tento nás všetkých prebudí. 183, hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 39 k 33. To bola 183, dobre, čiže tá bola zamietnutá. Teraz 184, 85, 6, 7 spolu, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 188, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 190 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 192 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 191 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Dostávame sa k pozmeňujúcom návrhu 200 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 203 za, proti, zdržali sa, prijatý. 204 za, proti, zdržali sa, overíme. 204. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 206 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 205 za, proti, zdržali sa prijatí. 208 za, proti, zdržali sa. O, opäť overíme 208. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Dostávame sa ku kompromisu 17. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 218 za, proti, zdržali sa, prijatý. 219 za, proti, zdržali sa, prijatý. 220 za, proti, zdržali sa, prijatý. 222 za, proti, zdržali sa, prijatý. 223 za, proti, zdržali sa, prijatý. 224 za, proti, zdržali sa, prijatý. 225 za, proti, zdržali sa, prijatý. 226 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalej, pozme sa 233 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 234 za, proti, zdržali sa prijatí. 235 za, proti, zdržali sa prijatí. 236 za, proti, zdržali sa prijatí. 237 za, proti, zdržali sa overíme. Opäť 237. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 238 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Zamietnuté. 239 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 244 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 245 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 246 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 248 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 247 za. 248, overiť? Dobre. Overíme 248, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Pomerne evidentné, kolega. 247 za, proti zdržali sa prijatí, 249 za, proti zdržali sa zamietnutí, 251 za, proti zdržali sa zamietnutí, 250 za, proti zdržali sa zamietnutí, 252 lomeno 253 za, proti zdržali sa zamietnutí, 254 za, proti zdržali sa prijatí, 255 za, proti zdržali sa prijatý. 256 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Prechádzame ďalej. 265 pán Kristea za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 273, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutý. 274 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. 281 za, proti, zdržali sa, prijatý. 282 lomene 283 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 289 za, proti, zdržali sa, prijatý. 286 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Aha, to odpadá. Je to bezpredmetné, máte úplne pravdu. 280, to znamená 285, skvelá. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 290, 291, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 294, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 295, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 293, za, proti, zdržali sa, prijatí. 296 za, proti, zdržali sa prijatí, 297 za, proti, zdržali sa prijatí. 298, 299, 300 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 301 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 302 za, proti, zdržali sa prijatí. 303 za, proti, zdržali sa prijatí. 304 za, proti, zdržali sa prijatí. 305, 306 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 307 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 308 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 309 za, proti, zdržali sa prijatí. 310 za, proti, zdržali sa prijatí. 311, 312 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 313 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 20 za, a to je bezpredmetné, 21 za, proti, zdržali sa, prijatá. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 30. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 32 za, proti, zdržali sa, prijatý. 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa takisto prijatí. Kompromis 43 za, proti, zdržali sa prijatí. To bol pozmeňujúci návrh. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalšia strana, už sme na 49. To je za, proti, zdržali sa prijatí. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 51 za, proti, zdržali sa. Dobre, to skontrolujeme, 51. Hlasujte, prosím. Medzičasom dorazilo 80 kolegov, jeden ešte stále spí. Dvaja, dvaja spia, jeden spí, už nakoniec jeden naďalej spí. Končím hlasovanie. Prijaté. 46 za, 33 proti. To bol pozmeňujúci návrh 51, pani Tripel. Prijatý. Potom je tu ústny pozmeňujúci návrh 2. za, proti, zdržali sa prijatý. Ústny pozmeňujúci jednotka za, nie, pardon, bezpredmetný. Takže ďalej 53 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa prijatý, 55 za, proti, zdržali sa, prijatý, 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 57 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme. Dobre. Overíme 58. Dobre. Poďme si to skontrolovať. Koniec hlasovania. Áno, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa. Prijatá. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 65 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 67 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 66 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 69 za, proti, zdržali sa. Overme si 69. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. 41 za, 38 proti. 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 71 za, proti, zdržali sa prijatí. 72 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 74 za, proti, zdržali sa, to si overme, 74, pán Rangel. kolegovia, dvaja kolegovia, jeden. Žiadny odpal. Koniec hlasovania. 26 za, 33 proti, 53 proti. Jasne zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa prijatí. 75 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 76 za, proti, zdržali sa. Socialisti hlasovali za, tak potom je to prijaté. 78 za, proti, zdržali sa. Overme si 78. Hlasujte, prosím. Zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa, prijatí. 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz nakoniec citácie jednotka za, proti, zdržali sa, prijatá. 2 za, proti, zdržali sa, prijatá. 3 za, proti, zdržali sa, prijatá. 4 za, proti, zdržali sa, prijatá. 5 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 6 a 7 za, proti, zdržali sa zam, zamietnutá. 8 za, proti, zdržali sa prijatá. 9 za, proti, zdržali sa prijatá. 10 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 11 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 12 13 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 14 za, proti zdržali sa zamietnutá, 15 za, proti zdržali sa zamietnutá, číslo 16 za, proti zdržali sa zamietnutá a citácia 18 za, citácia 32, pozmeňujúci návrh 18, 18 za, proti, zdržali sa. Overíme si 18. 16? Dobre, chvíľočku. Socialisti najskôr chcú overiť 16. Takže začníme 16. 1, 6, 16. Koniec hlasovania. Prijaté. 40 za, 37 proti. A teraz 18. Kto je za? Proti. zdržali sa. Chvíľočku, zariadenie nefunguje. Dobre, 18 ešte raz. Ešte stále nám tu chýbajú dvaja kolegovia. Jeden, končím hlasovanie. 46 za, 33 proti. Prijaté. Takže záverečné hlasovanie? Áno. Dobre, už sme na konci. Záverečné hlasovanie na návrhu správy ako celej, e, to je menovité hlasovanie, kto je za, a nie blbosť. Dvaja, jeden, jeden chýba. A teraz skončím hlasovanie. 62 za, 13 proti, 4 sa zdržali. Gratulujeme spravodaj Tom. So I now have the honor of closing our joint a teraz skončíme naše spoločné rokovanie s výborom Kult. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tak výrazne zastupovali kultúru a školstvo dnes.